Dobré popoludne, vážení kolegovia. Začneme dnešné zasadnutie. K rokovaniu programu zmeny navrhnuté neboli. Konštatujem, že program bol schválený. Ďalším bodom je schválenie zápisnice z 11. mája. Pripomienky zdá sa nie sú, zápisnica je preto schválená. Ďalším bodom sú oznámenia predsedajúcej, nie sú žiadne dnes, čiže prejdeme k nášmu vypočutiu. Vážení kolegovia, e, dnešné vypočutie sa týka rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ. Vítam medzi nami všetkých účastníkov, najmä našich hostí, našich expertov, ktorí nám e, poskytnú hodnotné informácie počas e, nášho zasadnutia Platforma z roku 1995 ukázala na dôležitosť medzi médiami a ženami, ale účasť ženy na, vy, na vysokých pozíciách v mediálnom sektore zostáva nedostačujúce. Pokiaľ ide o dnešný dosah na komunikácie, ehm, potenciál mediálneho sektora prispieť k rozširovaniu rodovej rovnosti je dnes väčší ako kedykoľvek predtým toto vypočutie preskúma, akým spôsobom prítomnosť žien v médiách a v žurnalistike, v pozíciách, kde sa rozhoduje, môže, môže, môže ovplyvniť e, zmeny v organizačnej štruktúre. Budeme hovoriť aj o rodových stereotypoch a pozrieme sa aj na trendy a zmeny, ku ktorým dochádza v aspektoch rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ. Pozrieme sa na samotné odvetvie, na producentov obsahu a na to, ako spolu, akej súčinnosti sú tieto faktúry. Ehm, určite to poskytne hodnotné informácie pre našu nadchádzajúcu správu s tým istým názvom a Spravodajkyňou je pani Michala Šrojdová, ktorá, bohužiaľ, dnes s nami tu nemôže byť, ale pripravila video posolstvo, ktoré teraz prehráme. Takže nech sa páči, poprosím o video. I am sending my warmest greetings from Prague. I apologize for not being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 Teraz udelím slovo našim expertom. Nech sa páči. Ako prvá vystúpi Lenka Vochocová z Karlovej univerzity, konkrétne z Fakulty spoločenských vied, kde sa venuje mediálnym štúdiam. Nech sa páči. Okay. Eh, dobrý deň, ďakujem za predstavenie. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Požiadali ma, aby som sa zamerala na výskumnú a teoretickú perspektívu. Môj pohľad bude teda akademickejší, menej aktivistickejší, ale nie je jednoduché samozrejme tieto dva ohľady oddeliť. Takže e, ja sa venujem tejto, tej, tejto téme, teda na jednej strane rodovej rovnosti a na druhej strane mediálnym štúdiam a spoločne teda vytvárajú genderové mediálne štúdie. To je práve konkrétny odbor, ktorý rieši túto tému. Vidím, že nie je možné uh, moju prezentáciu sledovať na monitore. Nevadí, budem pokračovať. Tie odbory feministická teória alebo genderové štúdie a mediálne štúdia, štúdia majú samozrejme každý svoju metodiku, riešia odlišné otázky. Takže zdá sa, že sa kontroluje, kolegovia kontrolujú, či je možné vidieť na monitore moju prezentáciu. Takže každý z týchto odborov má svoj špecifický prístup k tejto téme, rieši odlišné otázky, odlišnú perspektívu, zaoberá sa aj iným typom výskumu a prináša eh, odlišné poznatky. Mediálne štúdia sú môjim primárnym odborom a to znamená, že eh, genderový faktor nie je možné, ak študujeme médiá, eh, nie je možné ho oddeliť, izolovať od ďalšieho typu štúdií. Samozrejme, sociodemokratický socio kultúrnych, ale ani od e, v poslednej dobe veľmi dôležitých ekonomických vplyvov, ktoré majú dosah na médiá. No a samozrejme tým, čím sú médiá špecifické, ak ich porovnáme s inými, s inými e, odbormi a to sú tie mediálne rutiny, špecifická organizačná štruktúra mediálnych inštitúcií a najmä profesné hodnoty, žurnalistické profesné hodnoty, najmä ak hovoríme o dennom spravodajstve. Mediálne štúdia sa konkrétne zaoberajú aj vzťahom medzi mediálnou produkciou, obsahom a e, publikom. Sme opatrní, pokiaľ ide o účinky médií, účinky mediálnych obsahov, pretože ide o oblasť, e, ktorú je ťažké odizolovať od iných, od iných vplyvov. E, E, v takom konsenzovom poňatí je lákavé si myslieť, že médiá, ich účinky sú veľmi silné, ale odbor mediálnych štúdií sa spolieha skôr na jasné údaje a tie je niekedy ťažké získať, aby sa dalo preukázať, e, že skutočne ide o mediálny charakter. No a vzťah medzi publikami a produkciou je takisto zaujímavý. Viaže, viaže sa na to ekonomické hľadisko. Média majú tendenciu argumentovať tým, že obsahy, ktoré vytvárajú, vytvárajú, um, vytvárajú pre svoje publikum s ohľadom naň a podľa toho, čo si ľudia želajú a chcú. Čo je uh, zradná, môže byť zradná mediálna stratégia. Keby sme sa mali pozrieť na témy, na ktoré sa zaoberajú genderové štúdie, na tie otázky, ktoré si primárne kladú. Tak by som to teraz odprezentovala v nadchádzajúcich minútach a poskytla k tomu aj nejaké údaje, ktoré odpovedajú na tie otázky. Teda genderové mediálne štúdia sa zameriavajú na prítomnosť žien ako zamestnankyň v médiách, čiže reporterky novinárky, moderátorky. Ak sa pozriete na tie číselné údaje, ktoré vyplývajú z posledného globálneho monitoringu médií, ten sa opakuje každých 5 rokov. Zameriava sa na analýzu mediálneho obsahu počas jedného jediného dňa, čiže, metod, čiže metodicky k tomu treba pristupovať pomerne kritický, ale tie posledné číselné údaje z toho posledného monitoringu preukazujú, že mediálne obsahy za posledný deň tvoria len 37%, tvorilo len 37% žien, a čo je dôležité, je, že toto číslo sa nezmenilo za posledných 10 rokov, čiže je tu badať určitú stagnáciu. Vidí, že pokiaľ ide o moderátorky, tak eh, tam sú ženy nadreprezentované v televízii napríklad, ale treba si uvedomiť aj tú väzbu medzi dvomi faktormi a genderový faktor a faktor veku veku, pretože stúpajúcim vekom e, ženy bohužiaľ z obrazoviek miznú. No a m, mm, pokiaľ ide o oblasť digitálneho správodajstva, tam je ten údaj mm, pozitívnejší, viac ako 40 obsahov tvoria ženy. Ďalšou dôležitou otázkou, na ktorú sa sústredujú štúdia, je horizontálna segregácia. To znamená, že akým spôsobom sa ľudia, ktorí pracujú v médiách, rozdeľujú e, jednotlivé témy. Máme delenie napríklad na tzv. hard news, soft news, čiže témy, ktoré považujeme za významnejšie, dôležitejšie a tie, ktoré e, sú v médiách menej významné. Zameriavame sa na to, to, či existuje niečo ako e, ženské a mužské témy, akým spôsobom mm, ich pokrývajú muži a ženy v médiách. Potom, pokiaľ ide o ďalšie údaje z toho monitoringu, tam vidíme, že ženy sa zaoberajú politickými témami, len e, tretina z nich e, a v 40% sa zaoberajú ekonomickými témami. Vertikálnej segregácii. To je dôležitá téma a tam, e, tá sa venuje tomu, do akej miery sú ženy zastúpené na rodovacích pozíciách v médiách, čiže ako v pozícii šéf-redaktoriek, riaditeľiek a tak ďalej. Ten záver je tu taký, že je to tam ten sklený, sklenený strop, ktorý bráni ženám dostať sa na vyššie pozície a tento problém neustupuje aby sme mali nejaké reprezentatívne údaje za Európu či globálne údaje, nie je jednoduché získať, nie je jednoduché sa dostať vôbec k týmto údajom, ale z roku 2019 údaje máme a tie poukazujú na to, že ženy, že ži, ženy e, sú naozaj v menšine, pokiaľ ide o vedúce pozície. No a ďalšie dôležité oblasti sú mediálne, mediálne genderové politiky. To znamená, že do akej miery kladú inštitúcie dôraz na témy ako napríklad e, sledovanie osobného, súkromného, osobného profesionálneho života, alebo aj napríklad e, obťažovanie na pracovisko a tak ďalej. Čiže e, aká je rodová kultúra jednotlivých inštitúcií v médiách. No a pretrvajúcim problémom je samozrejme aj sexizmus voči ženám, ktoré sú novinárky či publikujú verejne. Ja by som povedala, že vzrastajúcou tendenciou veľmi nepríjemné sú tzv. minim útoky, ktoré, cieľ, zacielené na vzhľad novinárok, na intelektuálnu kapacitu, vtipnosť a v podstate ich diskreditujú či diskvalifikujú v rámci verejných diskusí takýmto nefrovým spôsobom. Týka sa to o zvýšenej miere najmä prostredia online. Vzhľadom na to, že som načrtla e, eh, tú perspektívu genderových mediálnych štúdí a zdôraznila som to, že okrem e, rodového hľadiska sú tu aj iné faktory, e, tak <clears throat> vám tu ponúkam eh, prehľad obecných alebo takých všeobecných, všeobecných predstav alebo čo by mohlo situáciu zmeniť a toho, čo hovoria údaje v tomto smere. Takým obľúbeným predpokladom je, že existujú silný vzťah medzi prítomnosťou žien v médiách a mediálnym obsahom. To znamená, že je tu tá predstava, že stačí zabezpečiť eh, vyššie zastúpenie žien v médiách, to aby boli na rozhodujúcich pozíciách a mediálne obsahy budú z rodov dlhodobého hľadiska vyváženejšie, e, citlivejšie k tejto téme, bude sa pracovať viac e, so zdrojmi a zameranie, mm, a zameranie bude zdôrazňovať viac e, ženské otázky. Pokiaľ ide o údaje, ani tak aktivistický projekt, ako je globálny monitoring médií, ne, ne, nedospieva k záveru, že by medzi prítomnosťou, aktivitou žien a podobou obsahu bola nejaká korelácia. Ženy nemajú tendenciu pracovať so ženskými zdrojmi vo väčšej miere než muži a aj keď majú tendenciu zameriavať na tzv. ženské témy, najmä pokiaľ ide o eh, ženské práva či aktivizmus, tak potom väčšina tých obsahov mediálnych takéto zameranie špecifické nemá. No a ďalšou predstavou je, že ženy vo vedení mediálnych eh, inštitúcií výrazne zmenia Eh, rodovú kultúru v týchto inštitúciách a tu sú údaje aj od iných eh, výskumníkov, ktoré poukazujú na to, že ženy, a, ženy sa nejakým zásadným spôsobom z ženického hľadiska, mm, alebo teda medzi ženami a mužmi v tomto ohľade nie je nejaký zásadnejší rozdiel, ako pristupujú k týmto aspektom. Nelíšia, ich, nelíšia sa vo svojich hodnotách. A dokonca ani tam, kde by sa dalo povedať, že e, ženy neboli vo väčšine. Takže na e, priesvitke sú citáty z roku 1988 Lisbeth van Zonen, Eh, výskumnička, ktorá sa venovala týmto otázkam, vyjadruje eh, postoj, že samozrejme z etického hľadiska alebo z hľadiska nášho záujmu o, o rodovú diskrimináciu je kľúčové sa zaoberať tým, že v mediálnych inštitúciách sú ženy menej zastúpené na rozličných pozíciách, ale že by sme nemali eh, dúfať niečo, že je to spojené nejakým spôsobom s mediálnym obsahom. Teraz, Prečo môžu byť tie predpoklady, ako ženy zmenia e, tú kultúru či obsahy problematické? Poprvé, gender, rod samotný to nie je binárna kategória. Nemôžeme predpokladať, že ženskému a mužskému pohľaviu zodpovedá nejaký mužský súbor preferencií, hodnôt, e, a na druhej strane možno predpokladať, že všetky ženy sú nositeľkami nejakej špecifickej ženskej perspektívy, ženského pohľadu, ale musíme si uvedomiť na druhej strane, že ženy zdieľajú určitú skúsenosť, ktorá môže byť v tomto smere pre ne spoločná. Čiže to je len taká e, dôležitá poznámka z toho, že e, rod nie je binárnou kategóriou a nie, nie všetci určite nie sú nositeľmi istých hodnot, vyplýva aj termín gender blindness, rodová slepota. E, často sa stretávame s vo výskumoch s tým, že ženy, ktorí pracujú v médiách, sú tzv. rodovo slepé. To znamená, že nerovné postavenie eh, žien v médiách vysvetľujú tým, že za to môžu ženy samé, že nemajú záujem o tieto pozície, uprednostňujú rodinu, eh, vlastne sa o tie vyššie pozície nezaujímajú. Takto znejú tie odpovede najčastejšie. Tu tá rodová, genderová slepota môže súvisieť s tým, že eh, spoločenský, tá feminita má stále nižší štatút ako maskulinita. To znamená, že ženy majú tendenciu sa viac identifikovať v tejto profesii s mužskými hodnotami, teda stať sa e, členkami tzv. pánskych klubov, pretože im to prináša vyššie ocenenie a lepší status. Ďalšou komplikáciou v očakávaní, že by jednotlivci mohli niečo zmeniť, ak by to boli ženy a že by niečo zmenili v dobrom, v zmysle e, rodovej citlivosti. To sú tie profesné hodnoty žurnalistiky. Žurnalistika stojí na hodnotách objektivity alebo dnes na, na e, hodnotách e, nestrannosti, nepredpojatosti a z výskumov získame spätnú väzbu od novinárov, ale často právo aj od novinárok alebo najmä od nich a síce, že dôraz na rodové témy je vnímaný v kolektívoch ako neprofesionálny, pretože je to istým spôsobom nejaká rodová predpojatosť, je to vnímané ako ideológia, e, ktorá by, ktorá by do vyváženého spravodajstva či žurnalistiky patriť nemala. V tomto smere úloha organizačných faktorov či odborných profesných rutín hraje veľkú úlohu. Napríklad vlastne ako napríklad správy sú správy, správy nemajú pohlavie a tak ďalej. V tomto zmysle existujú aj výskumy a tu budem citovať veľmi E, starý výskum, ktoré poukazujú rozličné typy vplyvov na médiá, na mediálne produkty. Dimik a Koit hovoria o deviatich stupňoch, ktoré siahajú od novinárov po novinárske kolektívy, po mediálne e, rutiny až po medzinárodné politiky. Čiže veľkou otázkou potom zostáva autonómia novinárov a novinárok, ak, ak, bude, ak, ak bude viac žien, aká je potom e, ich autonómia v celom systéme mediálnych organizácií. No a dôležitým faktorom je politická ekonomia médií. Už som o tom hovorila na začiatku. Um, profesné hodnoty bývajú často v silnom konflikte so zájmy vlastníkov, ktoré sú e, primárne E, to, ktorým primárne zísť, že tu sa tu poukazujem na argument dajte ľuďom, čo chcú, čo je veľmi častá odpoveď novinárov a novinárov na akúkoľvek kritiku týkajúcu sa obsahu. Ľudia to po nás chcú. E, jedna z posledných vecí, na ktoré... Jedna z posledných vecí, e, na ktoré by som rada upozornila, tak to je taká určitá pasca feminizácie akýkoľvek proces, profesie, v tomto prípade média, žurnalistika. Už od 70. rokov nastúpil ten trend narastania počtu žien v mediálnej profesii, avšak v tých rokoch nástup žien do žurnalistiky eh, bol výrazne prepojený s komerčnou logikou komerčné príčiny. Išlo o to získať nové publiká, ženské publikum a bola tu tá domnienka, že ženské publikum najlepšie získame, keď budeme angažovať viac žien ako pracovníc eh, médií. Tu ide o nástup komerčných televízií, lifestyleových časopisov a teda. Je tu, sú tu teda tendencie, ktoré polarizovali s nástupom e, žien e, rody, e, rodové témy v médiách. Objavili sa teda typy textov, ktoré boli pre ženy, ale otvorene antifeministické. To znamená, ženy žiadnym spôsobom neprispievali k, prebe, k boreniu tých e, rodových stereotypov a prikláňali sa k tomu e, ženskému, proženskému štýlu. A potom tu hovorím o jednej z tých tzv. pascí e, z výskumu, o ktorých sa vo výskume hovorí, a to je to, že v mediálnej profesii klesá počet, počet žien spolu s ich vekom. Prevažne to vidieť v tých médiách, ktoré sú vizuálne na pozícii moderátoriek a to Takže tu výskumníci hovoria o pasci. Pre ženy sú vedené e, teda v tom stereotypnom zmysle, že sú dobré komunikátorky. Vidíme to na komunikačných školách, e, kde dominujú študentky e, nad študentami. Avšak môže to byť pascov aj do toho zmyslu, že tá novinárska prax v tomto smere vyzerá odlišne a ženy sa v prvých rokoch svojej kariéry udržia, ale postupne ich prítomnosť v médiách klesá. No a posledná taká pasca týchto profesí je samozrejme to, že sa môže znížiť ich spoločenský štatút, ako to vidieť v iných e, e, profesí, platy profesí. A profesiách. V tomto zmysle hovoríme o tzv. getách e, rúžových linčekov. Na záver treba povedať, že nerovnaké zastúpenie žien e, v médiách, akákoľvek dielba práce, ktorá zohľadňuje rodové nerovnosti, už tak to je jednoznačný indikátor jasnej rodovej diskriminácie a to je niečo, čo by sme mali riešiť, niečo, čo nie je v poriadku. Len je potrebné asi mierniť optimizmus, ktorý sa týka toho, že prostý náraz žien v médiách výrazne zmení mediálne obsahy alebo nejakým spôsobom výrazne zmení celú mediálnu kultúru. Dokonca výskumy ukazujú, že i tzv. kritické množstvo žien, teda že ten argument, že pri men- je menej nemôže sa nič zmeniť a že zmeny prídu s väčšinou, nie. Výskumy ukazujú, neuskazujú, že toto by bola korelácia, že tam, kde sú ženy vo väčšine, podmienky vyzerajú inak. Môžeme sa opäť vrátiť k tým novinárskym rutinám, profesným pravidlám žurnalistiky a tak ďalej, ktoré majú tendenciu zotrvávať v čase. Ja osobne sa domnievam, a vyplýva to nielen z výskumu, ale i z, je to patrné, e, badateľné v, v tých národných kontextoch, že treba pracovať na všeobecnej rodovej kultúre spoločnosti. To je ten jeden z kľúčových e, vplyvov pretože zo sociocentrickej perspektívy médiá síce vyrastajú, vyrastajú so spoločnosťou, avšak e, do určitej miery reflektujú e, i spoločenské normy a hodnoty. Teda nielen prispievajú k tomu, ako vyzerajú rodové vzťahy v spoločnostiach, ale do veľkej miery i odzrkadľujú cez množstvo tých vplyvov na rôznych stupňoch. E, túto skutočnosť. Takže vlastne, dokiaľ spoločnosti nebudú rodovo citlivé, tak tá kultúra, ak tá kultúra nebude dobrá, tak média a ženy v nich budú mať veľmi ťažkú pozíciu čokoľvek v tejto oblasti meniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. A teraz pani Donatella Martini, e, e, riaditeľka Združenia Done a Kvota. Ďakujem za vaše pozvanie. My si e, veľmi to vážime. My sa snažíme vždy zlepšiť spoluprácu s inštitúciami. Dnes vlastne uznávate našu prácu. Je veľmi ťažké nájsť ohodnotenie v našej krajine po forme e, aktivizmu feministického a teraz k tomuto vypočutiu mám len 15 minút a veľa vám chcem toho povedať. Donein kvóta sme členmi e, Európskej ženskej e, lobby z najväčšej zastrešujúcej e, organizácie tohoto typu v Európe spolu s francúzskou sesterskou organizáciou, sme spoluzakladateľmi WeCams v Európskej ženskej koalície proti mediálnemu sexizmu, kde bojujeme proti e, mediálnemu sexizmu. My si myslíme, že treba bojovať proti rodovej diskriminácii v médiách. Organizácia Weekend spustila petíciu, kde žiada EÚ na posilnenie legislatívy proti sexizmu v médiách. V súlade s uzneseniami Európskeho parlamentu. Potrebujeme e, určité tú smernicu, pretože uznesenia jednoducho sa nerešpektujú. Ja sa zameriam, e, ak dovolíte, na Taliansko, pretože je reprezentatívne pre všetky európske krajiny, okrem snáď Francúzska, pretože Francúzsko prijalo e, rozhodnutia, pokiaľ ide o sexizmus, hlavne pokiaľ ide o reklamu E, občanská spoločnosť a vlády sa stretnú a budú diskusovať o e, implementácii, e, pokiaľ ide o elimináciu diskriminácie proti ženám. Rada vám prečítam našu správu ako spoločnú výzvu talianskej siete pre práva žen, pokiaľ ide o priemysel reklamy a médií Na rozdiel od iných európskych krajín, Taliansko stále nemá e, zákon, ktorý by reagoval na stereotypné a sexistické postupy. Od roku 2010 určité návrhy zákonov boli predložené do parlamentu. Od roku 2011 e, vzhľadom na porušenie konkrétnych odporúčaní 24-25 jediné opatrenia prijaté v verejných vysielaní, kde sa jedná o súlad s princípmi dohovoru. Bol národný akčný plán proti e, sexuálnej rodovému e, násiliu. Bola to Jelena Martelli, delegátka, alebo ktorá teda bola delegátkou e, premiéra Recio. Navrhovalo sa tu vytvorenie expertného panelu na monitorovanie dopadu sexistických stereotypov na prejavy e, e, násilia. Avšak tento plán neposkytol konkrétne indikátory vzhľadom na výberové kritéria pre takéto panely a ich vlastný záber. V každom prípade tento plán nebol ešte implementovaný. Na rozdiel od toho, čo bolo dokumentované v správe tieňových spravodajcov, dnes neexistuje nejaké monitorujúci servis, pokiaľ ide o pretrvávanie sexistických stereotypov informáciami či médiami. Sú tu tri e, monitorujúce servisy médií, kde ich zastrešuje Medzinárodná e, žurnalistická asociácia. Je tu vládny úrad, ktorý má kontrolovať všetky médiá. Potom verejná televízia eh, RAI. Prvé dve vlastne eh, nezverejňujú eh, svoje zistenia, ale RAI zverejňuje, ale neuvalujú sa žiadne sankcie, ktoré vyplývajú z tej analýzy. Vo Francúzsku naopak CSA pred niekoľkými týždňami dali sankcie spoločnosti, televíznej spoločnosti D8 kvôli sexistickému televíznemu programu. Toto sú neadekvátne opatrenia, preto môžeme vychádzať z toho, že žiadne právne či iné opatrenia sa dodnes neprijali, aby zabezpečili to, že verejné televízie e, konajú v súlade s princípmi zakotvenými v dohovore a že e, média a reklamný priemysel by prestali s praktikami, ktoré diskriminujú ženy. Odporúčania, aby sa zaviedlo právne definovanie sexizmu v reklame, aby sa prijal zákon, ktorý by hovoril o stereotypických a sexistických e, postupoch, aby sa vytvoril verejný nezávislý e, mechanizmus informovania ad hoc, kde sú aj adekvátne sankcie ako to majú napríklad e, v Špa- Španielsku. Neviem, či ešte pretrváva, ale mali takýto systém. Neefektívnosť e, samoregulačného mechanizmu vedie k tomu, že situácia je nadalej veľmi kritická, tak ako sa to vlastne uviedlo v tieňovej správe z roku 2011. No a ako vlastne sa uvedlo správa vlády, jediné možností, ktoré sa týkajú boja proti reklamám, je vlastne mať takéto samoregulačné orgány, ktoré sa týkajú sektor reklamy, je to JAP. No a pokiaľ ide o výbor pre rovnosť príležitosti JAP. Tá spolupráca sa ukázala nedostatočná, pokiaľ ide boj proti sexistickej reklame, keďže ešte sa nepodarilo všetky aspekty implementovať, aj keď podpísané to bolo už rok 2011. Pokiaľ ide JAP, je to súkromný orgán, ktorý vlastne vytvorili profesionálni v oblasti reklamy a je to vlastne aj organizácia, ktorá zastupuje lobbystov. Je tam určitý konflikt záujmov, to sa potvrdilo pred niekoľkými rokmi. Pokiaľ ide o zhoršenie situácie prvým z rokom 2011, nové zloženie APSu nemá žiadnych expertov, ktorí mohli posúdiť sexistický charakter reklamy. Žensk, organizácia pre práva žien, kritizovali túto organizáciu, ukázalo sa, že aktivity toho orgánu boli nedostatočné. Ja môže síce poskytnúť určité poradenstvo na požiadanie, avšak nemôže zabrániť zverejneniu takéto sitické reklamy a nemôže požiadať e, spoločnosť, aby e, zastavil takúto reklamu, ak teda nie je zabezpečený súlad s rozhodnutím tohoto orgánu. Pokiaľ ide o posúdenie, nevykonalo sa, pokiaľ ide o účinnosť e, tejto dohody a sú tu určité dohody, ktoré podpísali niektoré obce. Pokiaľ ide o oblasť reklamy, sú tu usmernenia, ktoré sa týkajú zobrazovania žien v vernoprávnom vysielaní. Už som hovoril, že vernoprávna eh, televízia sa volá RAJ. Pokiaľ ide o správu, ktorá sa vypracovalo, poukázalo sa na to, že je dôležité mať určité uzmenie, ktoré sa týkajú znázorňovania žien, avšak ukázalo sa, že sa tam nepostupuje správnym spôsobom. Je tam usmernenie, ktoré sa týkajú napríklad seriálov a domácej tvorby, kde sa má istým spôsobom zdôrazňovať úloha, ktorú zohrávajú ženy zlyhanie, pokiaľ ide o súlad so všeobecnými usmerneniami, nevedia k žiadnym dôsledkom, pokiaľ ide o vysielanie, alebo nesom žiadne sankcie. V roku 2016 takáto dohoda z RAJ sa ukončila a na to by sa to obnovilo. Oddelenie hospodárskeho rozvoja zahájilo širokú konzultáciu, avšak pokiaľ ide o kritériu pre, kritérium pre výber, e, zúčastnené organizácie neboli jasné, mimovládne organizácie, ktoré sa podievajú otázkami žien, a ktoré majú dôlež- veľké skúsenosti, pokiaľ ide proti sexizmu, boli vylúčené z takéhoto výberného konania napriek e, svojim protestom. Vylúčenie takýchto skupín mimovládnych e, organizácií znamenajú jasné porušenie usmernenie vlády a konec koncov sa tu porušujú aj princípy, ktoré sú stanovené v dokumente vlády, kde RAJ má rešpektovať to usmernenie, pokiaľ ide o službe verejnom záujme. Je to dohoda, ktorá má trvať 10 rokov. Každých 5 rokov, minus to bolo každé 3 roky, zmluva o poskytovaní služieb sa vytvárala. Pokiaľ ide o obdobie 2012-2015, ktorá stále ešte v platnosti, ekonomické oddelenie nezapojilo dostatočne e, občianský sektor do konzultácií. Boli tu ženskoprávne organizácie, ktoré požadovali, aby boli zapojené do týchto konzultácií. Potom sa ale zapracovalo 13 e, rodových pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide o to nové obdobie, mimovládne organizácie predložili ďalšie návrhy, ktoré boli prijaté a takto sa má zabezpečiť to, že vlastne bude zabezpečený súhlas s odporúčaniami. Aj keď tá služba, poskytovanie služieb sa ukončila v rámci legislatívneho procesu, nenadobudla účinnosť. Neexistuje žiaden nástroj, ktorý by zabezpečil tie pozmeňujúce návrhy, budú zachované v najbližšom eh, zmluve o poskytovaní služieb, keďže to rozhodnutie eh, závisí od politickej vole ministerstva hospodárskeho rozvoja chýbajúce usmernenia, ktoré sa týkajú toho, ako sa má znázorňovať ženy vo verejnoprávnom vysielaní. E, tieto usmernenia sa netýkajú ale súkromných staníc. Nie je to súčasťou rozpočtu RAJ. Monitorovací orgán, pokiaľ ide o verejná televízie televízii a súkromné, agitor, vykonávajú konzultácie, ale bez toho, že by zverejňovali výsledky, a nie je možné ich vlastne použiť ani pre, ako, ako východisko pre určité kroky. Situácia sa neustále zhoršovala e, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pokiaľ ide o tieto orgány, zrušili expertný panel, ktorý sa vytvoril v roku 2012 na oddelení rovnosti príležitosti v rámci samoregulačného kódexu, ktorý zabezpečil, mal zabezpečiť primerané zobrazovanie žien v médii. Pokiaľ je odporúčanie, ktoré sa týkajú implementácie odporúčaní z roku 2011, aby sa prijala stratégia, ktorá bude neustále monitorovať verejné, ako je, verejné právne, ako aj súkromné médiá, žiaľ nefunguje efektívnym spôsobom. Na to by sa vytvoril spoločný kódex správania, pokiaľ ide boj proti stereotypom a sexizmu, pokiaľ ide verejné právne a súkromné médiá a prípadne korektívne na, na, na opatrenia v prípade porušení. To je veľmi dôležité. Je dôležité zakázať e, reklamu, ktorá E, zabezpečí, ktorá vedie k rodovej diskriminácii. Toto je veľmi dôležité aj v rámci koncesie o verejnoprávnom vysielaní a zmluvy o poskytovaní verejnoprávnych služieb. Je, to by malo byť ako určitá doložka, mala by sa vypracovať spolu s mimovládnymi organizáciami, nezávislými expertami, ktorí sa podívajú právami žien. Dôležité je zabezpečiť nezávislý monitorovací orgán a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a e, jednotkou pre rovnosť šanci. Ja by som chcela navrhnúť, pokiaľ ide pani Šojdrovú, aby ste si prečítali jeden článok, ktorý je súčasťou dokumentu, ktorý som sekretariátu výboru FAM. Totižto pani Šojdrová na to poukázala vo svojom príhovore. Je to o slobodu prejavu a rodovú rovnosť a je to dokument, ktorý napísal Maria Svensson z Arktickej univerzity v Norsku potom Maria Ekström z eh, Göteborskej univerzity. A odporúčam vám tento zaujímavý dokument, keď si prečítate ten článok. Možno sa zhodneme v našich názoroch, že pokiaľ ide o slobodu prejavu, no ako to povedať, Nezasahuje to do rodovej rovnosti, ak to nie je vnímané ako cenzúra. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Donatella. Ďakujem pekne pani Donatella Martini za túto prezentáciu ako odporúčanie, ako aj konkrétny návrh. A teraz by som dala slovo pani Martine Simoni, ktorá je generálnou tajomníčkou Belgickej asociácie novinárov. Nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Na úvod by som snáď poďakovala za vaše pozvanie. Nie som novinárkou, ale právničkou a generálnou tajomničkou profesionálneho združenia e, novinárov, ktorá sa zaoberá e, takisto rodovou otázkou a rovnosťou. Pohľavy nebudem hovoriť o reklame a vysielaní, ale budem hovoriť e, o, oblasti informácií a v činnosti žien v tejto oblasti. Moja prednáška má dve časti. Veľmi rýchlo k prvej, o tom sme hovorili, to sa týka zastúpenia žien v médiách, teda v obsahoch, e, pokiaľ ide o informácie, keď si otvoríte noviny, pozeráte televíziu, kde sú ženy a ako sú zastúpené sú tu štúdie k tomu globálne, nedávne. Už sa tu o tom hovorilo, ktoré sú veľmi dôležité. Tieto štúdie e, navrhujú, alebo teda konštatujú e, veci, ktoré sú, bohužiaľ, stále sa opakujúce, ktoré vyzývajú ku, ku konadiu. Netreba sa nikdy zastaviť. A druhá časť môjho prejavu sa týka skôr zamestnancov, teda týmy novinárok, ako pracujú počet e, žien e, v e, týmoch a, a nedávna otázka, ktorá sa týka násilia na pracovisku a takisto kybernetického obťažovania žien novinárok. Kde sú teda ženy v predstavovaných informáciách. Prvá schéma nám ukazuje miesto žien v každodennej tlači. Vidíte 17%, keď si otvoríte teda denník bežný, frankofónne belgické denníky, vidíte len 17 žien v informáciách. Ženy, ktoré nie novinárky, ale to tie ženy, s ktorými sa rozprávajú, ktoré oslovujú v tých informáciách v televízii, to, tá, to je trošku lepšie. 37 podľa štúdií, niekedy je tu 30, niekedy 40 A to sa týka e, v, v informáciách, takže tam v audiovizuálnych obsahoch ženy sú prezentnejšie. Tieto štúdie sú k dispozícii online. Keď sa pozrieme na to, v e, akých úlohách nájdeme ženy v informačných obsahoch, prvá vec je, sa týka figurantov, figurantiek. Tu je viac e, žien v obsahu informácií, teda vo, e, individualizované e, figurantky a v skupinách. A druhá vec, druhý, druhý ukaz sa týka skúseností expertov, expertov, s ktorými sa rozprávame vždy, vždy. Snažíme sa zistiť, teda, kto sú tieto osoby, Opakuje sa to v našej tlači. 9, pri 9 z e, účastníkov rozhovorov, odborníkov sú to väčšinou e, muži. Ak sa pozrieme teraz ďalej na prerozdelenie žien a mužov, pokiaľ ide o ich vek, keď sa snažíme priradiť vek e, teda k osobám, ktoré sú e, predmetom interviu v, v, v článkoch alebo v, teda v médiách, čo zistujeme? Vidíme, do veku 20 rokov, teda tie prvé dve časti, detí, e, mladých, je, to, paritu parita v tom mediálnom obsahu. Ale potom, ako náhle ženy sú aktívnymi ženami nad e, tento vek, zmiznú z informácií. To je konštatovanie trošku alarmujúce, ako zaberajú aktívni muži informácie E, teda miesto v informáciách na úkor e, teda žien. A vidíte, e, ženy, ženy napriek tomu, že sú napríklad v dôchodkom veku oveľa početnejšie než muži, napriek tomu tá distribúcia, vidíte, ako to vyzerá, nie, nie je vyvážená. Ďalej, ak sa pozrieme na to, ako aký je prístup k, v, u jednotlivých tém informácií. V treťom riadku vidíte tému športu. Vidíte, že v športe 6 až 7 e, žien. Kategória informácií, ktorá najviac zneviditeľňuje ženy, podobne je to potom politika, ek- ekonomika a financie a posledný graf, ktorý vám chcem ukázať, ten sa týka prerozdelenia pohlaví, pokiaľ ide, e, pokiaľ ide o ich e, teda identifikovanie. Či e, sú rovnocenní, pokiaľ ide o ich identifikovanie. Či ich menujú rovnakým spôsobom, teda meno, priezvisko a profesia. Keď si vezmeme kategóriu osôb s ktorými sa bavia žurnalisti. A keď ich identifikujeme len prvým menom, tam najviac nájdeme žien. Keď si zoberieme kategóriu, kde sa identifikuje celá osoba, celé informácie, meno, e, priezvisko, profesia, tak tu je obrovská, drvivá väčšina mužov. Takže ženy a muži nie sú rovnocenní, pokiaľ ide o e, identifikáciu. Novinári pritom sa ohradia, že takto vôbec nepracujú, ale je to tak. Preto je dôležité takéto štúdie robiť, pretože intuitívne e, by ste povedali, prečo by mali pristupovať novinári inak k ženám a mužom. A napriek tomu je tomu tak a štúdie to dokazujú. Všetky tieto štúdie, ja som hovorila o určitej, e, osa, určitej e, osamelosti, ale tieto fakty sa opakujú, navracajú, už nie sú osamelé, ukazujú, že ženy sú e, veľmi zle zastúpené, sú takmer neviditeľné v určitých oblastiach, ekonomika, financie, politika, že sú akými len figurantkami. Keď ide o konkrétnych menovaných expertov, tak je to z 10 9 sú muži. Nie je tu určitá parita až do veku e, teda je tu úplná parita do veku 20 rokov a potom sa to zmení. Môžeme si povedať, že to sa nezmení, táto spoločnosť zostane, prečo by sa to menilo. Avšak ono sa to zmení, pretože médiá by mali byť aktuérmi zmeny, keď vidíme e, víziu, ktorá je určitá progresívna vízia, kde ide o kvalitu, tak si treba povedať, že ak novinári hovoria tak zle a tak málo o polovice pokiaľ je polovicu populácie, nemôžno zostať pri tom konštatovaní. Tu vám chcem ukázať iniciatívu v tejto súvislosti, ktorú sme my rozbehli. Ale kým o nej pohovorím, chcem ešte k tejto téme dať ešte nejaké odporúčania. Myslím si, že treba dokumentovať a pokračovať v týchto analýzoch, pretože to pomáha senzibilizovať e, ľudí keď ukazujeme ľuďom, ako sa pristupuje k informáciám, pritom sú to veci podvedomé, tak tieto oso- osoby oveľa lepšie sa zamyslia nad svojou prácou a možno, že to už bude znamenať zmenu. Treba tiež e, výrazne pracovať e, so študentami e, žurnalistiky. Sú to celé stratené generácie, o ktorých sa hovorí, ale študenti, ktorí sú, pritom študentky sú, žurnalistiky sú v prevahe, tri štvrtiny, tak to je určite vec, ktorá si zaslúži prácu. Takisto stále vzdelávanie môže veľa vecí zmeniť a treba v médiách, e, e, aby sa robili analýzy obohateného čísla, aby si mohli tie médiá ich e, pozrieť. Určite sú tu verejné audiovizuálne služby, ktoré majú vlastné barometre, e, prieskumy a vlastne smerujú k týmto iniciatívam Očividne treba ísť za, rámec tohoto, ak chceme zmeniť veci e, na úrovni rovnosti, aby to bola skutočná politika e, mediálnej rovnosti. My sme tu vyvinuli nástroj pre e, profesionálnych novinárov v Belgicku, ide o expertáliu BE. Je to databáza odborníkov, ale i pokiaľ ide o diverzitu pôvodov, pretože aj mnohí muži sú zasa rôznych pôvodov. Tu sa opätovne e, konštatuje e, o rodovej e, rozvrstvení a je to určitá báza, ktorá môže byť nástrojom pre novinárov. Chceli by sme jednoducho Viete, že, viete, aké sú teda časté výhovorky. Radi by sme hovorili o ženami, ktoré sú expertky, ale nedajú sa nájsť. Ale i tu poskytujeme k tomu nástroje. Existujú nástroje pragmatické odpovede teda na tieto otázky, na tú otázku, na ten predsudok, že neexistujú ženy expertky. To umožňuje tú diverzifikáciu novinárskych zdrojov a tiež uprednostňovať diverzitu pôvodu a rovnosť. Ak sa pozrieme e, na základe kľúčových slov, napríklad dneska som tam dala slovo genre, e, rod, Hneď tu mám 12 odborníči, ktoré sa objavia, ktoré sú odborníčkami e, z univerzit, e, ženy e, z praxe, ktoré má, novinár má hneď prístup k ich koordinátom, k ich údajom. Takže takáto, takáto báza môže umožňovať určitý coaching v médiách pre expertov, vlastne im zabezpečujeme tú asertivitu, ktorá im umožní byť tými, ktorí budú dobrými klientkami, klientami médií, také, ktorým sa médiá viackrát vrátia. Takže to je taký príklad nástroja, ktorý možno rozvinúť. Určitá e, legitimita vychádza zo samotnej asociácie novinárov nie nejakej externej, ktorá by hovorila novinárom, takto máte pracovať, a ktorá sa ujme tejto otázky. Ide o e, určitú a, a, a logiku, je to nástroj, ktorý sa neriadi intuíciou, ale racionalitou. Ide o to, aby sme sa vyhli e, e, hodnoteniam to znamená, nie je to hodnotiace, vy, novinár, pracujete zle, ja vám ukážem, ako správne pracovať. Nie, nie. Je tu len e, určitá pomocka, ktorá povie, pozrite, toto vám chýba a takto by ste mohli pracovať. Je to smerom k tomu imidžu objektív, alebo teda cieľom, a to je tiež dôležité, ak chceme pokročiť, je aby boli médiá, aby boli novinári spojencami, spojencami v boji pr- proti nerovnosti. Viete, že médiá zohrávajú e, e, dôležitú úlohu pri imidži v našej spoločnosti, ale aj tvorcovia e, boji pr- proti stereotypom. Teraz sa dostávam k druhej časti svojho prejavu Chcem vám ukázať údaje, ktoré sa týkajú žien v redakciách. Tieto čísla vychádzajú z čísiel v roku 2013 v Belgicku a vidíte tu rôzne bloky veku. A vy tu teda vidíte, ako ženy zídu z profesie, ako sa v jednotlivých vekových kategóriách nerovnomerne rozložia. je tu uh, vek 35 rokov, kedy ženy sú konfrontované uh, s voľbou uh, z detí alebo nie. Je to veľmi spojené s tým, s tým, s tým povolaním, charakterom povolania novinára, ktorý zostáva povolaním celoživotným. Pokiaľ ide o hierarchiu, či ženy dosahujú e, pozície vyššie, kde e, majú rozhodovať. Keď si vezmeme manažérov, vidíme 3 či 4 krát viac e, mužov než žien a tu isté vidíte o stredné, tak povedať, poschodia vedenia. Ak sa pozrieme na kariéru žien v profesii, vidíme, že momentálne v rámci populácie novinárov ženy e majú tých 15 rokov v priemere kariéry, v priemere u mužov je to 19. Vidíme, že novinárky menej často e, majú deti ako muži, novinári. To je veľmi zaujímavý fenomén, tá hypotéza. E, často sú tu veľmi e, radikálne voľby, ale tiež rigidnosť treba hovoriť o pracovných podmienkach e, v rámci produkcie informácií. E, tie veľmi jasne bránia spolu fungovaniu e, profesijného a súkromného životu. Zasa by som mohla vašemu výboru odporučiť, aby sa vedecky diagnostikovali prekážky, ktoré ženy v novinárskej kariére stretajú, ale tie, ktoré súvisia s pracovnými podmienkami a s prostredím. A tiež by bolo potrebné na tejto báze vytvoriť e, určitú, určité postupy, aby sa veci e, sledovali, či sa zlepšujú. Senzibilizácia mladých smerom k nerovnostiam na pracovnom trhu, e, pracovné dif- diferencovanie a tiež pokiaľ ide o e, negociácie. Takisto treba podporovať mentoring, iniciatívy menovite v Nemecku, ktoré sú veľmi zaujímavé v e, novinárskej oblasti, iniciatívy stáleho vzdelávania a tiež potom e, vnímanie nových otázok, ktoré sa natískajú s digitalizáciou médií, menovite e, kybernetické obťažovanie žien, tu je kampaň, ktorú spustila Medzinárodná federácia novinárska e, v pacifickej oblasti e, Ázie. Ide o obťažovanie e, online. Pozrite sa, na, ak chcete, na túto kampaň. Je veľmi zaujímavá. Čísla k tomu kybernetickému obťažovaniu sú veľmi, veľmi šokujúce. A ďalej potom, ak ďalej chcete ešte E, sledovať naše odporúčania, treba trošku investovať do e, vzdelávania a do senzibilizácie teda určitej, pro, určitej informovanosti u rad, rad, rád a zoskupení asociácií deontologických v daných profesiách. Tieto rady sú málo, málo senzibilizované, pokiaľ ide o otázky sexizmu a tu treba pracovať s nimi na týchto otázakách e, pokiaľ ide o platové otázky, takisto by boli dobré mať štúdie a výskumy a ani nedávne štúdie, pokiaľ ide o prítomnosť žien v redakciách médií. Tiež by som vám chcela ukázať novú kampaň Medzinárodného asociácie novinárov, kde ide o násilie v redakciách, teda na, na pracoviskách. Myslím si, že nemožno zovšeobecňovať, ale čísla, ktoré táto štúdia poskytuje, pokiaľ ide o sexistické násilie na pracovisku, tie čísla sú naozaj šokujúce. Štvrtina žien, ktoré pracujú v tejto oblasti, je predmetom fyzického násilia, bola predmetom násilia. Polovica žien v médiách zažili sexuálne obťažovanie a tri štvrtiny žien pracujúcich v médiách zažili E, zastrašovanie, hrozby a zneužívanie. To je naozaj z čísla, e, to je to kampaň, ktorá si zaslúži podporu. V tej prezentácii som na to dala odkazy, je to aj na medzinárodnej stránke novinárskej. Cieľom je v tejto problematike e, na pracovisku, týkajúce sa násilia na pracovisku, pokročiť a tým sa dostávam, myslím, aj na záver svojho expoze a za pozornosť vám ďakujem. Eh, ďakujem pekne pani Simony za túto prezentáciu. A teraz by som dala možnosť našim členom, aby ste položili otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne za veľmi detailnú prezentáciu, hovorí pani Hannibal. Áno, je to v podstate veľmi depresívne, keď sme si vypočuli ešte, koľko práce musíme vykonať. A nemyslím si, že v médiách je tá situácia asi najhoršia. Mm, situácia je možno horšia v niektorých iných oblastiach. Samozrejme, to je veľmi dobre známe nášmu výboru. Je dobre ste poukázali na špecifické bariéry, ktoré sa týkajú žien v médiách. A vystáva tu otázka, prečo je také zložité, pokiaľ ide o reportérov, častokrát pracujú ďaleko od domu a tak ďalej, je to špecifická situácia, potom e, tá práca nie je až taká predvídateľná a u nás vieme, aká je tá situácia zložitá. My tu tiež nie sme doma, vieme aspoň v istých časoch, keď teda kedy tu budeme, takže chápeme, že v niektorých povolaniach to môže byť veľmi zložité, ako aj mnohé veci, na ktoré ste poukázali. Vyváženie pracovného rodinného života to je veľmi komplikované, ide o problematiku štatistík, ktoré ste nám poskytli, je to takmer šokujúce, ale ide o to, že pokiaľ ide o deti, teda ide o taký univerzálny problém, ktorý sa týka žien v určitom veku. A myslím si, že musíme sa na to viac zamerať, ako zabezpečiť primeranú starostlivosť u detí, čo všetko je nevyhnutné. Ja by som chcela ešte poukázať na situáciu starších žien. Myslím si, že to je veľmi akutné v médiách. A nie je to jedinečné iba pre sektor médií a žurnalizmu. Avšak, pokiaľ ide o žurnalizmus, ide o to, čo sa vlastne prezentuje svetu a verejnosti a odrka do určité veci. A pokiaľ ide o žurnalizmus, tam je taká špecifická situácia, tam je v podstate taká verejná stránka tejto veci a kaž- života každej osoby. A preto je to práve také dôležité. Bolo cenné si vypočuť, že v niektorých sektoroch to nefunguje až tak dobré, Áno, mám určitú predstavu, prečo to tak je. Musíme sa tým zapodievať. Totižto, pokiaľ ide o ekonómiu a politiku, áno, ľudia sa o, tom, o týchto sektor dozvedia, dozvedú, dozvedia viac z médií ako od politikov samozrejme. Je to pre všetkým o rovná, alebo rovnakú prezentáciu, možnosť prezentácie a ide o to, akým spôsobom sa zobrazujú ženy v médiách, to je veľmi zásadné. Otázka veku je tiež závažná lebo veľmi to ovplyvňuje vnímanie verejnosti, ako vlastne stárne obyvateľstvo, mali by sme dosiahnuť rovnaký počet žien aj v, aj v tejto vekovej kategórii, takže musíme sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom postupovať, čo sa môže vykonať, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo. Tam sa zarazili viaceré kampane, boli tam žurnalistky, ktoré hovorili o týchto témach, ale bez nejakého výrazného úspechu. E, Áno, možno sa to zdá jednoduchšie pre tých, ktorí, ktorí sú združení v tých organizáciách alebo zakladajú. A istá otázka, čo sa môže vykonať pre všetkým v oblasti starších žien médií. Ďakujem, Ďakujem pekne, teraz pán Martin, nech sa páči. Merci, uh, Ďakujem osobám, ktoré pohovorili. Tvoje posledné svedectva boli veľmi zaujímavé, hlavne to posledné. Ukazuje nám to čo? Už tak to, že e, kultivovaný vzdelaný svet je rovnako sexistický a mizogínny ako iné oblasti. Je to naozaj transverzálna téma. Tu si hovoríme, čo možno tu urobiť. A tu je, ja tu hovorím ako poslanec, e, politik, ale po, zodpovednosť je ju politikov, nie? A správanie a veci, ktoré sa tu riešia. Už tak jeden príklad, keďže ste hovorili e, napríklad poslanec kde e, E, poslanec hovorí pani poslankyňa, pani predsednička. To je dôležité, možno to sa to zdá e, banálne a treba e, naozaj mať aj sankcie, ak sa tak nedeje aby sme sa vrátili k televíznej audiovizuálnej oblasti. Všetci sme si všimli, dokonca môj syn si všimol pred rokmi, čo ste mi hovorí, otec vidíš v talk show, že, prvom rade sedia vždy pekné, usmiaté mladé ženy, ak, ak je to možné, s výstrihmi. Tuto to začína, ten sexizmus a ten mizogínny prístup. E, nikoho nerozruší takéto, takýto, takéto obchodovanie, ako by žena bola tovar. E, je mi ľúto, že používam takéto e, výrazy, ale je to pravda. A potom, ak sa mám vrátiť e, k nedávno zvoleným poslancom vo Francúzsku, mali sme aj voľby. E, e, príklad muža, ktorý, ktorého byla žena. Ale kto, alebo vlastne došlo tam k vražde, kto sa bude starať o deti, žiadne sankcie, politici, nič. Čo chcem povedať, ako hovorieval môj otec, E, e, nikto neprinúti somára, ktorý má smet, e, si vypiť. Musíme hovoriť o tých medzerách, musíme hovoriť o tých priepastiach, musíme zohľadniť tú realitu. Nesúhla, treba, súhlasím s vami, treba mať u novinárov svojich spojencov. Ide o to, e, že ak hovoria o témach mizogínnych či sexistických, v určitej chvíli my, zodpovední poslanci, by sme mali e, e, príjmať sankcie. V júni na pléne bola správa Legrip, kde išlo o medzery v odmeňovaní. Navrhovali sme transparentnú povinnosť, teraz transparentňovanie platov. Väčšina poslancov hlasovala proti. Väčšina pravici, ale nielen pravica, ale hlavne pravica. Jej skupina, skupina pani, pani e, Le Grip hlasovala proti tej transparentnosti. Hoci je to ultra vzdelané a osvietené publikum, e, minimálne je tu tých 18% e, rozdielu i v týchto sférach vyšších v odmeňovaní. Ja mám taký názor, aby to boli automatické sankcie. Mne sa páči rýchlosť a to, prečo som vlastne začal brzdiť v rýchlosti, je, e, e sú radary e, vo Francúzsku straty bodov, je to nákladné a tak ďalej. A rovnaký e, prístup správanie, ktorý ovplyvní ľudí, je pri, pri, pri takýchto mizogínnych a sexistických nerovných prístupoch, aby sme dobre ukázali, že my e, si myslíme, že je to delikt a delikt sa trestá. To je môj názor. Thank you, Mr. Martin. And, and... Ďakujem pekne, pán Martin. A teraz by som sa vrátil na našich expertov. Chcete zareagovať, e, zodpovedať tie otázky, ktoré boli položené? Nech sa páči. Takže ako prvá pani Vochocová, nech sa páči. Vochocová. E, ja skúsim... Áno, ja by som teraz zareagovala. Takže moja taká automatická odpoveď bola, že neviem, neviem jednoducho, čo s tým. Už e, dlhšiu dobu sledujeme tento problém nejaké jednoduché riešenie nie je k dispozícii. Ja som sama poukazovala na niektoré komplikácie, ktoré súvisia s vykonávaním profesie novinára. Hovoril som aj o tom, že problém je rodová kultúra. V niektorých európskych krajinách sú rozdiely, pokiaľ takúto kultúru niektoré veci zdieľame. Pohovorila by som o tom, čo funguje v Českej republike. Muži, novinári no nemôžem povedať čoraz častejšie, ale sú takí muži novinári, ktorí sa zapájajú do istého pokusu o zrovnoprávnenie žien a mužov symbolicky. Sú to muži, ktorí sa prezentujú ako feministi, ako ľudia, ktorí obhajujú otázky rodovej rovnosti. Avšak e, nie sú to len novinári, nie sú to ľudia v rozhodujúcich pozíciách, e, ale pôsobia aj v mediálnej a filmovej tvorbe, ale veľká väčšina v médiách e, vlastne tieto snahy zosmiešňuje, sú tam osobné útoky, sná týchto ľudí demotivovať a brániť im takýmto proženským akciám alebo akciám, ktoré môžu zabezpečiť rovnosť. V českom prostredí sú určité antiliberálne tendencie, všetko druhu protieurópske, proti ženské, proti LGBTI, protimigračné aktivity. A to sa netýka úrovne, tak bežných občanov, ale siaha to až po politické špičky. Vystáva otázka, čo s tým? Je to zložité? Myslím si, že Dobre, keď muži, ktorí vnímajú význam rodovej rovnosti a vzájomného rešpektu bez pohľadu na pohľavie, je dobré, keď sa zapájajú do takýchto aktivít a keď sú tým pádom viditeľnejší. Myslím, že takéto kampanie môžu fungovať, ale no, poviem, že české prostredie špecifické, napríklad tí, ktorí sú proti sexizmu v reklame, častokrát sa reagujú, že nemám zmysel pre humor, reklama vlastne využíva ľudské tela, ženské tela a niekto považuje za vtipné. Ak sa voči tomu bránime, sme označení ako tí, ktorí nemajú zmysel pre humor. Prečo tam nie je nič zlé, je to iba humor. Myslím si, že ak čoraz viac verejne činných osôb sa bude voči tomu vymedzovať a zvládnuť tie negatívne reakcie, ktoré prichádzajú zo všetkých strán, Myslím si, že môže nastať určitá zmena situácie, ale to je taký optimistický prístup. Eh, Ďakujem pekne. Teraz pani Donatella Martini. Well, eh, in Italy, journal... Pokiaľ ide o Taliansko, novinári musia absolvovať každý rok isté kurzy, vzdelávacie podujatia. A každý rok tam ide aj o určité ciele. To znamená, že dôležité dosiahnuť určité ciele každý rok, pokiaľ ide o toto neustále vzdelávanie. Takže v Taliansku sa zdá byť jednoduché, aby ženy, žurnalistky, a vieme, že nie všetky ženy žurnalistky tieto otázky vnímajú citlivo. Je dôležité, ale nielen ženy, ale aj muži a my mali takýto kurz ročne, pokiaľ ide o rodové otázky. Takýmto spôsobom, podľa môjho názoru, môžeme dosiahnuť naše ciele a po niekoľkých rokoch takíto žurnalisti citlivo vnímajú rodové otázky. Pokiaľ ide o vek, to je iná záležitosť. tam nejde len o tú profesiu v médiách, že zrazu ako keby ženy istého veku sú neviditeľné. Myslím si, že ako ženy to môžeme zažiť v zásade každý aj na ulici. Ak ste mladá, pre všetkým v Taliansku, ak ste mladá, dobre vyzeráte, tak mnohí to oceňujú, keď idete teraz po ulici. Teraz sa to označuje za obťažovanie. Keď som bola mladá, to tak ale nebolo vnímané. Ak máte 40 viac, ako keby zrazu už to nikto neocenuje. Takže myslím si, že táto vec je podstatne väčšia, ako by sme si pôvodne mysleli a možno sa budeme musieť trošku zahlbiť do špecifické situácie Talianska. Ďakujem. Uh, thank you and miss, uh... Ďakujem pekne. Teraz pani Simonis. Merci. Um... Ďakujem. Pokiaľ ide o otázku týkajúca sa uh, miznutia žien staršieho veku z obsahov informácií. Nemám ani rady, ani, ani podnety tento fenomén uh, omladzovania žien médiách, to konštatujeme už dlho a nemáme na to riešenie. Je možné, že pri starnutí e, samotných novinárok e, sa veci zlepš- zmenia. Veci, e, ktoré fungujú, sú početné. Sú tu pilotné skúsenosti, napríklad švédska televízia, neviem ako presne sa volá, regionálna, ktorá kde teda jej tým si dal za cieľ vytvoriť paritu u pozývaných hostí každotýždenne, takže majú panel pozvaných a navrhli si počítať vlastne, že budú dbať na to, e, ako to bude s počtom žien a mužov v týchto vysielaniach. A funguje to, nie sú to povinné kvóty, nie sú za tým e, sankcie, ale je to cieľ, kde témy si dali tento cieľ, aby tu bola táto parita v paneloch. Sú to teda veci, ktoré fungujú. A čo je tu zaujímavé a čo e, by asi najlepšie fungovalo, je to, že to má dopad na verejnosť e, týchto vysielaní, kde postrehli, že e, dosiahli percentuálne zvýšenia u žien. Možno toto by mohlo zachrániť prítomnosť žien v médiách, hoci je to paradoxné, ale teda skutočnosť, že tie osobe, ktoré sú staršie, sú skôr e, vnímajú tradičné médiá, noviny, televíziu a možno sa to postará o to, že tieto médiá, aby si zachovali svoje publikum, sa budú starať, aby toto publikum bolo v nich aj zastúpené. Keď sa pozeráme na televíziu, aby sme videli imič sveta alebo odraz sveta, v ktorom žijeme keďže starší budú sledovať tieto médiá, tak možno to bude element, ktorý e, zmení veci. A odpoveď na to, keď ste hovorili o sexistických e, otázkach e, novinárov, nechcela som povedať toto, že e, nie sú spojencami. Chcela som povedať, že keď chceme, že e, informácie, ktoré e, produkujú novinári, e, by mali viac rešpektovať e, normy rovnosti a diverzity. To nie je nikde zvonku. Určite treba pokračovať vo externej tlakom tlaku, ale e, je potrebné, že veci sa budú veľmi pomaly vyvíjať, keď sa toho neumú sami. A zase, keď možno je to len zbožné želanie, ale keď e, tých médiách sú skutoč, ak bude skutočná politika rovnosti a diverzity, a keď samotné týmy sa oprú túto otázku, tak riskujeme oveľa rýchlejšie zmeny. Tu sa snažím e, o spojencov, aby sme mali v médiách spojencov, aby sa o tom hovorilo. To by nám umožnilo mať informácie, ktoré viac rešpektujú odtlačok našej E, e, spoločnosti, ak je e, minimálne 20 žien v tých médiách, prečo sa nehovorí o nich? Otázka kvality a ako tieto otázky zameriame do rešpektu, kvality, diverzity, tak novinári budú pripravení to počúvať, pretože pracovné podmienky sú teraz také, že často ak chceme byť rýchli, sa oprieme o stereotypy, tie veci zrýchľujú, oprieme sa o dobrých, dobrého klientu, tá, ktorý e, bude vždy disponibilný a hneď e, poskytne informácie, ktoré potrebujeme. Toto všetko súvisí a preto si nemyslím, že nemôžeme túto otázku rodovej rovnosti odpojiť od otázky poskytovania informácií. Nesmieme zabúdať, že dnešní novinári sú pod obrovským časovým tlakom. V ich e, štatúte je určitá prek- prekérnosť. 24 hodín denne musíte zásobovať e, internet, to nie je ako niekedy, keď boli uzávierky, ako možno veci rýchlo meniť, možno veci nie sú rovnaké v EÚ, ale máme množstvo asociácií užívateľov a žien, ktoré sú k médiám veľmi kritické a aj to médiám ukazujú. A sociálne médiá tú interakciu umožňujú. Umožňujú sexistické stereotypy e, spochybňovať. Veci môžu byť napadnuté, e, môžete si vyžiadať ospravedlnenie a môžete sa, požiadať, môžete sa postarať o to, aby reakcie verejnosti a združení žien zabezpečili, že tie správania sú lepšie autoregulované a že vývoj ide správnym smerom. Chcem sa vám poďakovať všetkým našim expertom, pokiaľ vaše skúsenosti, z akademického sektoru, ako aj z hľadiska zaujímavé organizácie. Pod, množstvo myšlienok a podnetov a pokiaľ ide o spravodajcov a naši členovia určite ocenia tieto vaše príspevky, pokiaľ ide o ďalšiu prácu na týchto dôležitých témach. Ďakujem pekne za vašu účasť. Ďakujem pekne aj za poskytnuté informácie. Uh, Kolegyne, kolegovia, teraz si spravím prestávku do 17. Takže pol hodinku.

Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Piatým bodom nášho programu je Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Všetky oddiely. Spravodajkyňou za náš výbor je pani Barbara Matera. Gestčným výborom je výbor pre rozpočet a e, Spravodajca je pán Sigrid, Sigfrid Muresant, ten je tu dnes s nami prítomný a ja hneď e, mu udelujem slovo. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobrý, dobré popoludne, vážení kolegovia. Ja som veľmi rád, že som mohol dnes medzi vás prísť. Chcel som od začiatku rozpočtového postupu prísť na každý parlamentný výbor, aby som mohol s kolegami diskutovať o prioritách európskeho rozpočtu na nadchádzajúci rok. Teraz e, e, to vyzerá následovne. Vo februári som odprezentoval výboru pre rozpočet návrh stanoviska, pokiaľ ide o usmiernenia pre rozpočet na nadchádzajúci rok. A to je správa, kde som e, informoval o politických prioritách rozpočtu. My sme o tom diskutovali s výborom pre rozpočet a zahlasovali sme za túto správu vo februári a potom v marci sme všetci hlasovali na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu. Um, Väčšinou to bolo schválené a išlo teda, ako hovorím, o priority rozpočtu na budúci rok. Rozpočet má dve priority. Po prvé, rast a zamestnanecké miesta a po druhé, bezpečnosť eh, občanov. Ja si myslím, že to od nás aj naši občania očakávajú. Rast a e, pracovné miesta a bezpečnosť a zabezpečenie bezpečnosti. Akým spôsobom by som to chcela dosiahnuť? Potom, pokiaľ ide o tú prvú kategóriu, samozrejme e, investuje sa do oblastí, ktoré by sa mohli e, stať schopnejšími, Ďalej tam patria investície do infraštruktúry, inovácií, do programu Erasmus, pretože Erasmus sa netýka len Erasmus nie len program, ktorý nabáda študentov, aby cestovali, ale výskum ukazuje, že ak máte ako študent medzinárodnú skúsenosť, tak je pravdepodobne, že si nájdete lepšiu prácu následne. 64 zamestnávateľov oceňuje skúsenosti zo zahraničia, keď ponúka prácu. Čiže javí sa, že skutočne e, program Erasmus posilňuje mobilitu v Európe a naozaj robí našu pracovnú silu aj konkurencieschopnejšou. Ako som povedal, v marci sme prijali usmernenia. Koncom mája potom komisia na základe našich usmernení predstavila návrh rozpočtu na budúci rok. A e, naše usmernenie usmernenia boli vzaté do úvahy z väčšej časti komisiou a ten 7-percentný ehm, nárast pre Horizon 2020 hovoril som, že inovácie, investície sú veľmi dôležité. 7-percentný nárast, hori, horizont 2020, 8% navyše pre Connecting Europe Facility a na, navýšenie 9% na Erasmus a e, oni pri Kozme e, navrhli e, isté zníženie. Musíme sa na to pozrieť, musíme to porovnať. Minulý rok to bolo abnormálne vysoké, čiže musíme sa pozrieť. E, tá čiastka by tam mala byť v poriadku, ale predsa len sa musíme na to pozrieť. E, nemôžeme povedať, že je to naša priorita a potom zrazu tam bude minus 2, porovnajú, porovnávajúc to s minulým rokom aj keď sme povedali, že v Lani ten politický signál nebol správny. Ja som bol na viacerých výboroch a musím povedať, že pripravenosť na mnohých výboroch, pokiaľ ide o investície, inovácie, infraštruktúru, pripravenosť, e, e, prisudzovať priority e, inováciám, e, e, environmentálnym technológiám. Toto všetko je veľmi je vysoko na agende a najmä ak vidíme, ako zamýšľa konať pán prezident Trump. Kolegovia mi hovoria, naozaj musíme, musíme pracovať viac a zintenzívniť naše úsilie. Potom, pokiaľ ide o bezpečnosť, tam e, si musíme byť vedomi toho, že zdroje, ktoré sú stále k dispozícii v oddieli 4 3 e, a 4. Tam treba brať do úvahy, že sme pri prechádzajúcich rokoch vynaložili veľa prostriedkov pri riešení migračnej kríze. Ja sa pýtam, ako môžeme e, urobiť viac s tými dostupnými prostriedkami. A odpoveď je cestou agentúr, ktoré sú odpovedné za otázky spravodlivosti a vnútra. Teda žiadame komisiu posilnila Europol, Eurojust, e, EASO, EULISI. A e, naozaj to aj v návrhu rozpočtu je. Samozrejme, tam si to vyžiada aj navýšenie rozpočtu komisia ale ne, nenavýšila ten rozpočet, ako sme žiadali. Teraz sa musíme pozrieť na to, ktorá úroveň bude tá správna. My sme pripravení podporiť ďalšiu spoluprácu, obranú spoluprácu na európskej úrovni, ak sú členské štáty pripravené, ak je odvetvie pripravené e, s tým, že primárnym cieľom je ušetriť peniaze. Mali by sme prestať míňať peniazy v 28 členských štátov na obranný výskum, e, ktorý má podobné výsledky a pokúsiť sa naozaj, ako hovorím, keď sú členské štáty pripravené vyložiť prostriedky raz na európskej úrovni a potom sa podeliť o prínos takéhoto výskumu Myslím, že Európa môže byť bezpečná len vtedy, ak, náš, ak naši susedia budú, ak tam bude stabilná situácia, takže budeme spolupracovať s našimi susedmi eh, na východnej časti, južnej časti našej hranice. Ehm, ehm, ľudia opúšťajú tieto krajiny ehm, z odlišných dôvodov, čiže treba riešiť eh, príčiny migrácie v zdrojovej krajine. Čiže v celku, ako som povedal, komisia reaguje na naše priority, ale predsa máme niektoré otázky ešte nezodpovedané. Ja som predtým hovoril o malých a stredných podnikoch e, v kapitole 2 poľnohospodárstvo. Tam je rezerva 700 miliónov a my práve musíme s kolegami z tejto oblasti pracovať. My sa ubezpečili, že dokážeme reagovať na krízu, keď vznikne e, v v kapitole 4 eh, je 232 miliónov eur, pokiaľ ide, ktorá, ktorá, ktoré by malo ísť na mm, teda Turecku a pomoc pri migrácii. Ešte politické rozhodnutie mm, rozhodnuté nebolo, či budeme pokračovať v týchto výdavkoch ak sa dohodne, že áno, máme 232 miliónov, ak to bude viac, musíme nájsť tieto prostriedky. A teraz ešte chcem povedať niečo iné. Počas rokovaní s radou a komisiou, najmä e, e, rade povieme, že pokiaľ očakávajú, aby únia robila viac, teda aby rozpočet e, naplnil, naplňal viac e, úloh, tak treba na to aj príslušné finančné prostriedky. Nechceme, nechceme ohroziť pokračujúce projekty. Keď sa objavia nové priority, tak potom budeme potrebovať aj nové finančné zdroje e, tie prebiehajúce projekty by určite ohrozené byť nemali. V marci v úsmerneniach, a teraz sa do, už dostávam ku koncu, pani predsednička, ja som do tých úsmernení zapracovala aj to, že rodové hľadisko by sa malo uplatňovať všade, kde je to možné, v európskom rozpočte a v európskych programoch vo všeobecnosti. Ja som to zapracoval do úsmernení, ktoré boli schválené v marci. Ide o priority Ehm, do roku 2018 pre váš výbor a došlo k navýšeniu 1,2 percentuálneho boda, pokiaľ ide o tieto programy. Vychádza to hlavne z toho, že rozpočtový riadok, ktorý, ktorého cieľom je podpora diskrimi- nediskriminácie, narastalo 2,2 percentuálneho boda, čiže nové rozpočtové prostriedky, je ich viacej, ale bude viac aj platie peniaze, ktoré máme k dispozícii, aby sme vyplatili príjimateľom počas nadchádzajúceho roka, ale aj z programov, ktoré súvisia s predchádzajúcimi prostriedkami, tie sa navýšia o 4,6 percentuálneho boda a prosím, povedzte mi, myslíte si, že toto navýšenie je v poriadku? Máte pocit, že treba navýšiť viac rozpočtové prostriedky v tomto smere? Samozrejme, ale aby sme trošku zvýšili aj transparentnosť a viditeľnosť jednotlivých fondov, tak som otvorený osobitnému rozpočtovému riadku v rámci programu, aby sme sa práve dopracovali uvedenému celu transparentnosti. Pokiaľ ide o Inštitút pre rodovú rovnosť, komisia navrhuje e, tu, istú ten istý počet zamestnancov ako minule, čiže žiadna zmena a to je v zásade aj v súlade s tým, čo žiadala agentúra. To žiadala agentúra, teda žiadali ten istý počet zamestnancov bez zmien. Prosím, dajte mi vedieť, ak máte pocit, že možno niečo zoškrtať alebo či treba niečo ubrať, povedzme. Ja som samozrejme pripravený Eh, analyzovať váš návrh, ale pokiaľ ide o celkovo o agentúru, rozpočet bol navýšený o 2,1 percentuálneho boda, ale ako som povedal, počet zamestnancov zostáva ten istý ako minulý rok. Potom, ako viete, spustenie operačných programov národnej úrovni Ehm, tieto programy boli spustené pomerne neskoro, akreditácia riadiacich orgánov bola pomalá, ale dobrou správou je, že teraz sa to trošku už posilnilo, zrychluje sa to na teraz máme akreditovaných 469 ehm, riadiacich ehm, inštitúcií z 564. To znamená, že sa nachádzame v bode, kedy môžeme vyplácať a členské štáty teda platby na národnej úrovni prebehnúť môžu, čiže na budúci rok e, mm, v rámci štruktúrálnych kohezného fondu. Teraz, e, teraz e, je situácia taká, že v rámci kapitoly 1b, štruktúrálne a kohezné fondy. My sme požiadali komisiu, aby navýšila úroveň platieb, pretože tento rok sme nepo, nepotrebovali veľa peňazí na vyplácanie, na platby, pretože členské štáty nežiadali o väčší objem finančných prostriedkov, ale teraz už tie štruktúry budované máme, čiže budúci, budúci rok očakávame, že členské štáty začnú čerpať finančné prostriedky. Ja som povedala, prosím, alokujte v rámci 1B viac peňazí na platby pretože nie, nie je horší signál, než ako signál verejnosti, že nedokážeme preplácať výdavky príjimateľom. Teda v 1B platby boli na vyššie 25%, to je vynikajúca správa a ja samozrejme musím ešte diskutovať o tom aj s kolegami z REGI, ako to oni vyhodnocujú. V každom prípade, vážení kolegovia, táto moja návšteva u vás je za začiatkom nášho dialogu a spolupráce. Tento týždeň budeme hlasovať u nás na výbore pre rozpočet e, o návrhu mandátu pre letný trialóg, čiže Rade a komisii. E, predstavíme našu perspektívu a budúci týždeň sa budeme zaobrať modifikáciami. Prebehne aj prvá výmena názorov e, s radou, budú vedieť presne, aké sú naše priority, ale čo je ešte dôležitejšie, to sú potom tie jesenné rokovania. A hovorím, nech je to nie je toto začiatok našich, našej spolupráce. Prosím, kontaktujte ma v nadchádzajúcom období, dajte mi vedieť, ak existuje niečo, čo si želáte nadniesť, nejaké prípomienky, pretože čím viac argumentov mám v rukách, tým lepšie môžem obhájiť naše spoločné priority pri rokovaniach s komisiou a najmä s radou. Ako viete, e, čas, často rada sa snaží o, o rozpočtové škrty a musíme to trošku hájiť a ja naozaj na to, aby som to mohol dobre obhájiť, potrebujem viac argumentov v rukách. Ehm, ja teším sa na vaše reakcie teraz, ale aj počas nadchádzajúcich týždňov. Ďakujem veľmi pekne. Ja. Uh, thank you. Veľmi pekne ďakujem. Pán Muresa, no a otváram diskusiu, nech sa páči kolegovia. Prepačte, ospravedlňujem pani poslankyňu Materu. Nechala mi zo pár poznámok, ja ich veľmi rada teraz za ňu prečítam. V prvom rade som e, rada, že môžeme uvítať e, dnes e, tieto informácie od pána Muresana v roku 2018 sa budeme koncentrovať na naše dlhodobé ciele, ako napríklad zabezpečenie náležitého objema, objemu finančných prostriedkov, ktoré súvisia s zabezpečením z občanských, z občanských programov, programov rovnosti a tak ďalej. Mm. Ide nám o všetky sektory ekonomiky, e, IT oblasť, E, chceme posilniť aj účasť žien vo vedeckej oblasti, kde, kde, sú, kde sa stále vyskytujú rodové medzery. Aby sme sa dopracovali k týmto cieľom, zdôrazňujem dôležitosť e, rozpočtovania, rodového rozpočtovania v rámci rozpočtového postupu. A na to treba samozrejme aj prírozový prístup, ktorý, ktorý zabezpečí, že e, rozpočtové, mm, rodové rozpočtovanie bude mať podobu skutočného európskeho piliera. Som som za vytvorenie osobitného e, rozpočtového e, riadka, ktorý nám pomôže dosiahnuť tieto naše ciele. Potom ešte dva ďalšie body. Európske programy a fondy, ako napríklad Horizon 2020 a Európsky sociálny fond by mali silne podporiť e, ženy v oblasti podnikania, mal, mali by ich podporiť, pokiaľ ide o prístup k úverom. Pokiaľ ide o, o pokiaľ ide o Európsku pozorovateľňu, ktorá by sa zaoberala problematikou násilia na ženách. Tento inštitút by mal byť vytvorený a e, tak, tak, aby sme mohli využiť synergie, ktoré sa nám tu núkajú a využili efektívne naše agentúry. Takže je pre nás um, návrh na rezolúciu je pre nás nesmierne dôležitý a ja skutočne dúfam, že pán spravodajca, pán Muresan zoberie do úvahy priority nášho výboru. Takže to je odkaz od, našej spravodajkyne pani Materi. Nech sa páči, tieňoví spravodajcovia za SAD. Pani Mudy, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Vítajte medzi nami na výbore FEM. Ja e, vlastne nemám tak mm, už nemám, čo by som veľa doplnila, pretože pani Matera to už vlastne skoro všetko povedala e, vo svojom odkaze najmä pokiaľ ide o, rozpoč- o rodové rozpočtovanie a hodne toho, aby sme nezabúdali na rodové hľadisko v rámci práce a v rámci pridanej hodnoty e, európskeho rozpočtu. Ehm, to vlastne súvisí aj ehm, s jednou zo základných hodnôt Európskej únie, ale keď sa pozriem podrobnejšie napríklad na agendu pre rast, keď hovoríme o infraštruktúre, často ide o cesty, letiska, mosty, ale tam by sme mali pomýšľať aj na sociálnu infraštruktúru, pretože hospodársky rast E, k hospodárskému rastu sa môžeme efektívnejšie dopracovať, keď, keď, keď zapojíme aj ženy do tohto procesu. Ja e, mám na mysli, že by sme mali uznať oba tieto aspekty. Opätovne vítam e, to, čo tu odznelo ohľadne programu DAFNE v rámci príslušného rozpočtového riadka. No a e, ešte ďalší bod, ktorý súvisí s finančnými prostriedkami a s fondami FC a inými fondmi. A ja viem, a ja viem že je tu tá otázka parlamentného dohľadu, a, ale, ten, ale ten dohľad súvisí aj s tým, že treba, e, na, treba podávať správy aj o dosahu na e, rodové hľadisko. Takže toľko ešte na doplnenie odkazu pani Matery. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Hannibal. Ďakujem veľmi pekne. A súhlasím aj s Claire, aj s tým, čo povedala um, Barbara. Ale keďže ste už tu, chcem využiť príležitosť, ak dovolia kolegovia, uh, pohovoriť trošku o bezpečnosti teroristických útokoch. Ja zastupujem Londýn a je ohromne ťažké popísať, aké to je sa ráno v nedelu zobudiť a zistiť, e, že pri mne cez ulicu vybuchla bomba. Ja viem, že to musíme riešiť v Británii a aj, aj, aj, aj sa tak deje, ale je to aj európska záležitosť. Nie je... Treba to riešiť aj v rámci EÚ. E, tých útokov bolo viac v Paríži, čiže je to európska záležitosť. To, čo ste nám povedali, je veľmi nápomocné a ja som rada, že sa tým zaoberá rozpočtový výbor, ale myslím si, že posilnenie Eurojustu a Europolu je vynikajúcou myšlienkou a musíme si, musíme ale trošku myslieť aj nad rámec e, takéhoto niečoho a e, musíme sa prizrieť na to, ako do, alebo ako riešiť príčiny terorizmu a myslím, že do toho spadá vzdelávanie alebo na druhej strane sociálna kohézia. Preto práve európske programy sú veľmi dôležité ja by som e, bezpečnosti prisudila eč, ešte väčšiu prioritu. Ja viem, že je to vašou prioritou, ale ja si myslím, že by to malo, mala byť za tento rok tá hlavná vec. Je to obrovská obava v súčasnosti. Je to, myslím si, že je to absolútna priorita. Možno v niektorých krajinách viac, niekde menej, ale um, je to hrozba, ktorá sa môže rozširovať, čiže po, myslím, že by sme mali prisúdiť veľkú dôležitosť tejto veci. Ďakujem veľmi pekne, pán Ortason. Thank you very much, Mr. for... Ďakujeme, pán Muresan, za vašu prítomnosť, že spolupracujete a vypočujete si všetky naše poznámky. Pre nás je to veľmi dôležité. Za to vďaka. Nebudem opakovať už to, čo tu zaznelo, vidíme ako problém stále to rodové rozpočtárstvo. V FC to vnímame a to je čosi, čo treba napraviť takisto. Keď chceme výjsť z krízy, je dôležité vedieť, kde kde smerujeme naše investície. A tu je e, možnosť uvedomiť si, že to bude na prospech pre ženy rodový prístup je veľmi dôležitý, bo je to veľmi dôležité a tiež ma potešilo, keď som si vypočul, že rozpočet e, sa zvýši. To je čosi, čo tento výbor určite e, si ctí. Ja som pracoval e, s kolegami, robia veľmi dobrý e, dôležitý pokiaľ ide o EIG. Máme tu veľmi dôležité výzvy. Musíme na tom pracovať a myslím si, e, ešte snáď posledný bod, pokiaľ ide o e, podporu EÚ, pokiaľ ide o ženy mimo EÚ osobitne, e, rozmýšľame nad pravidlami, ktoré realizuje Trumpová vláda, zastavenie podpory, mimovládkam, ktoré pracujú na reproduktívnych právach. Niečo tu musíme urobiť, aby sme podporili tie mimovládky, kde Trumpová administratíva e, nechce pokračovať. Ďakujem. Pán Marta. Nie som špecialista na rozpočet. E, dve, tri poznámky na úvod. E, Mikalovi blahoželám naozaj e, tlmočníkom, pretože naozaj veľmi rýchlo ste hovorili. Prvá poznámka k tej skutočnosti, keď chceme mať politiku, ktorá e, reaguje na klimatické zmeny. Kolektívne máme určitú zodpovednosť, diskutujeme o legislatívnych správach, hlavne energetickej únie a tak ďalej. Sú tu tendencie, ktoré nejdú týmto smerom. Treba mať naozaj dávať pozor, ako máme, dáme veci do paralely. Rozpočet, ktorý bude mať e, prioritu, aby sa financovali inovácie, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Druhá poznámka. Ak som dobre pochopil, hovorili ste o zvýšení pozitívne 25 platieb AAB. Ak som si to dobre zapísal, a ja chcem ale povedať, o tom ide, všade, kde ideme, inštitúcie a infraštruktúry, ktoré majú, by mali mať príjem z európskych fondov, sa stiažujú, že lehoty sú príliš e, veľmi dlhé. A to je naozaj problémom. Je veľmi ťažké a komplikované žiadať si o prostriedky a navyše to sa ešte spája e, so sklzmi v platbách a to je niekedy nekonečné. To naozaj vedie k veľkým problémom pre mnohé štruktúry, takže tu snaha takisto by bola na mieste. Ďakujem. Závery teraz, nech sa páči, pán Burešan. Ďakujem kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za prvky, ktoré ste mi poskytli e, stručne k niektorým pokiaľ ide o e, sklzy v platbách, tie naozaj existujú, máte pravdu. Dôvod je to, že v minulom finančnom rámci pričasto členské krajiny sme vyrobili záväzky, ale keď prišlo na platby, snažia sa úrovne tlačiť nízko. Naakumulovali sme teda to RAL, rest a ligide, e, sklz nezaplatených faktúr, to, čo sa nahromadilo v minulom období a teraz na začiatku 2015 a 2016 sme zaplatili tieto eh, mm, faktúry konečne, pretože absorpcia v tomto finančnom rámci na začiatku bola zlá, ale musíme zabezpečiť, aby sme tu nemali rovnaký problém na konci tohto MFF, keď sa budú absorbovať prostriedky. Mali by sme zabezpečiť, aby sme mali peniaze na výplatu týchto eh, faktúr. Ja sa budem snažiť o stabilitu budúci rok. Mali by sme zabezpečovať, že urobíme rovnako vec v budúcich rokov? Máte pravdu. Byrokratické úsilie je prekážkou nie pre veľké podniky, ale pre malé. Tie veľké si vedia archíva dokumenty, vedia, e, majú právnikov, majú účtovníkov, ale mladí traja podnikatelia s malým podnikom, ak majú archivovať originály na 5 rokov, je to trošku byrokratické bremeno pre nich. Niekedy to vedie až k zlyhaniu toho podniku. Boli tu štúdie Deloitte k týmto nákladom. Koľko to stojí príjemcov, aby absorbovali 1 euro e, fondov a to bremeno vidíme je veľmi ťažké pre malé a stredné podniky v spojení s rizikom že sa e, nemusíte platiť konzultácie za správne vyplnenie. Preto e, je potrebné zjednodušenie pre malé podniky, malé programy, malé mimovládky. To je niečo, na čom budeme pracovať. Beriem na vedomie, čo nám povedali pá, pani Moody a pán Urtason. Dopad rodový. Sa, samozrejme musí byť lepšie meraný. A ak je tu nevýhoda pre e, ženy, či už sú podnikateľky, musíme to riešiť takisto k infraštruktúre. Beriem to do úvahy. Bezpečnosť takisto jeden z dôvodov, prečo posilňovanie e, e, je čosi, v čo verím, je ten lepší tok informácií, pokiaľ ide e, podozrivých z terorizmu, obchodovanie so zbraniami, lepšia bezpečnosť našich vonkajších hraníc. Toto sú dôvody a oblasti, kde môžeme dosiahnuť pokrok, ak sa posilnia naše agentúry ak budú lepšie spolupracovať. Myslím si, že toto boli tie hlavné body i DAFNE, takisto záväzok z mojej strany zabezpečím e, financovanie v ďalšom rozpočte, ako budú postupovať rokovania. Budem sa snažiť e, od vás zisťovať, ako hodnotíte situáciu, aké sú presné potreby v teréne. Ďakujem vám teda za to, že sme mohli spolu hovoriť. Komentáre akceptujem. Nie, že by som mal nesúhlas k tomu, čo hovoríte a teším sa na spoluprácu e, s vami v budúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujeme. Takisto verím dobrú spoluprácu a naše priority určite tiež dúfam, že zohľadníte. Ďakujem. Next point on our agenda. Ďalším bodom našeho programu je hlasovanie. six point on the agenda. Šiestý bod na programe. Are you ready for voting? You have... Máte prosím hlasovacie kartičky, pripravení ste na hlasovanie. Šiestý bod a to je záverečné hlasovanie, návrh stanoviska, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, e, kde ide o e, nerovnosti ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu. Agneška kozlovská rajvič je e, spravodajkňou k stanovisku našeho výboru. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa niekto. Bohužiaľ, to si musíme preveriť. Nie je to jasné. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Po častiach desina, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Preveríme si to. Check, the vote is open. The vote is closed. Končím, končím hlasovanie. Prijíma sa to. 11 za, proti, zdržal sa niekto. Toto tiež musíme preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 19 za, Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. V 22 častiach prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Prijíma sa. 26 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Úvodné ustanovenie jednotka, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 2 ale tu je ústny pozmenujúci návrh. Je snáď niekto proti? Máme hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť s ústnym pozmenením. Druhá časť ústne za, proti Zdržal sa niekto? Preveríme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Trojka za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto. Osmičku si preverme, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjme sa. to je všetko. will vote on the report on the implementation of uh, uh, directive on combat. Teraz správa o implementácii, pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu uh, detí a detskej pornografii. Uh, naše stanovisko má na starosti pani Moody. Začneme hlasovať. Kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 5a za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5b za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmienujúci návrh 21 s ústnym pozmenením. Je niekto snáď proti? 21 s tým ústnym pozmenením za. Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 6 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, pri, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh. Takže postupujeme ďalej 42, návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 48 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz návrh 49 Spravodajkyňa má ústny pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Ďakujem pekne, mám tu ústny pozmeňujúci návrh v ústnom pozmeňujúcom návrhu. A ten text máte pred sebou, pokiaľ ide ústny pozmeňujúci návrh, avšak chcem z toho vyňať určitú časť, tam, kde sa spomína, že e, dopustili sa e, prečinu z toho, že cestou do zahraničia vrátil sa do Európskej únie a potom je toto holiday taking, tak to sa má vypustiť z textu. Ďakujem. Chcú nejaké námietky? Výborne. Takže teraz budem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 49 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Návrh 49. Ústny pozmeňujúci návrh za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 50 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 51. Je tu ústny pozmeňujúci návrh zo, zo strany spravodajkyne. Je niekto proti? Takže budem hlasovať o prvej časti. Ak sa nemýlim. Nie, takže budem hlasovať o celom pozmeňujúcom návrhu 51 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdrželi sa, prijaté. Návrh 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú nejaké námietky? Nie? Návrh 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 7 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Nejaké námietky? Je to v poriadku? Dobre, takže hlasujem na sedmičke. S ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti. Zdržali sa. Takže overíme si. Nech sa páči, hlasujte. A teraz končím hlasovanie. A vidíme, že to bolo zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v upravenej forme. Nech sa páči, hlasujte. Teraz končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Ďakujem pekne. 18 hlasov za. 5 sa zdržali. Gratulujem spravodajkyni pani Múdy. Ďakujem pekne. A... dear colleagues, our next meeting. No a ešte informácia. Nezabudnite, budúce tebe 12. júla do obeda. Ďakujem pekne za spoluprácu a končím zasadnutie. Ah, thank, uh, thank you very much for, to the interpreters. Ďakujem pekne našim tlmočníkom, ďakujem pekne sekretariátu za veľmi dobre odvedenú prácu. Ďakujem pekne.